budú podporovať všetky kampane na informovanie o mrzení ženských pohľadných orgánov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. No a dostali sme tri návrhy uznesení. E, tým sa tento bod, tým je tento bod uzatvorený. Zajtra 12.00 sa bude e, hlasovať a teraz sa nasleduje Otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu o chybné, chybných silikónových prsníkových implantátoch e, francúzskej spoločnosti PIP. No a slovo dostáva pani Okony, nech sa páči na dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca, pán komisár, drahí kolegovia, dámy a páni. Konštatujeme, že Aféra implantátov PIP nie je len národným problémom. Bohužiaľ musíme konštatovať, že táto záležitosť má a bude mať dopad na európskej a medzinárodnej úrovni. Niekoľko číselných údajov. Tieto implantáty PIP boli e, predávané v 71 krajinách a dostalo ich okolo 400 tisíc žien. To 40 tisíc žien len v, vo Veľkej Británii, 30 tisíc vo Francúzsku, 10 tisíc v Španielsku ich dostali. Na jeseň v roku 2012 budú kontrolované lekármi. My ako zákonodarcovia musíme sa poučiť z tohto podvoj, podvodu a zvýšiť náš dohľad e, nad touto oblasťou. Pripájam sa k návrhom kolegov Tomasa Iréna a Filipa Živéna, eh, ktorí za EPP tú, toto, túto otázku položili. Dnes tu nemôžu byť eh, prítomní, ale ja ich zastupujem. Obraciam sa na komisiu. My musíme posilniť a zharmonizovať eh, povinnosti kontroly na celoeurópskej úrovni. Je potrebné zaviesť pravidelnú ročnú námatkovú kontrolu všetkých lekárskych zariadení treba zharmonizovať podmienky e, povolovania e, týchto praktík jednotlivým organizáciám a zvýšiť vystopovateľnosť a transparentnosť e, lekárskych produktov na európskych trhoch. Chcem vás upozorniť na základnú vec. Je potrebné nájsť rovnováhu medzi ochranou našich európskych pacientov a podporou inovácie a výskumu Treba, aby sme mali bezpečnosť, transparentnosť, koherentnosť a flexibilitu. Prvý e, krok je, aby sme lekárske e, ustanovenia nepríjmali ako lieky, lebo tam je rozdiel v povahe, e, v obchodovaní s nimi, ako aj v pohybe na trhoch. Takže predávanie a pravidiel pre lekárske pomôcky, ktoré sú drahé, tak tam by sme mali zaviesť zvýšenie lehôd, skúšobných lehôd. Samozrejme, že treba postupovať individuálne od prípadu po prípad. Ďakujem. Ďakujem a teraz eh, pani Mekáven dve minúty. Ďakujem, predsednička. <clears throat> Ja súhlasím s takmer všetkým, čo je uvedené v uznesení. No a Teším sa už na slova pána Daliho, ktorý nám povie o tom, ako revízia eh, smernice o lekárskych zariadeniach a strojoch eh, zohľadní škandál firmy PIP, ktorý mal dopad na, obrovský počet žien v Európskej únii a za jej hranicami. Ale teraz by som sa rada vyjadril k niečomu inému, ako a to je môj pozornosť návrh o propagácii, pretože nedovolujeme reklamu na lieky na predpis v Európskej únii, ale umožňujeme, aby v ženských magazí- magazínoch boli, eh, boli reklamy ako tieto reklamy eh, farebných reklám na to, aby, ktoré vyzývajú ženy, aby eh, využili presné implantáty. Francúzsko a Belgicko takéto reklamy už zakázali, ale vo zvyšku Európy toto je pomerne e, bežná vec. A pán komisár, mohli by ste nám povedať niečo, či by sa niečo dalo urobiť na európskej úrovni? Keď sa pozrieme na webové stránky týchto spoločností, tak majú často kladené otázky o implantátoch. Hovorí vám, hovoria vám tam o tom, koľko to bude stáť, ako na to získať úver ale nikde to nehovorí o tom, že 30 žien budú v priebehu 10 rokov potrebovať nový implantát a že takmer všetky implantáty treba vymieňať každých 10 až 15 rokov. Takže ak vo veku 32, čo je priemerný vek, tak budete pozíciou života mať nové implantáty. Žiadna stránka neuvádzala túto skutočnosť. A to nestačí, keď ľudia podstúpia operácie, je to riziko pre zdravie a myslím, že nemajú dostatok informácií, potrebujeme informovaných pacientov. No a pán komisár, neviem, aká je vaša kompetencia, máme zákony, ktoré zakazujú propagáciu liekov na predpis a preto je na čase začať regulovať tento priemysel, ktorý vyzýva mnohí ľudí aj ženy, ktoré ani nevedia, na čo idú, k tomu, že budú musieť opakovať neustále tieto operácie. Grazie, onorevole. Ďakujem. A teraz pani... A ďakujem a teraz pani Lopáž na dve minúty. Non c'è? Nie je tu. Takže pani Oken. Eh, ja, ja tror, det er Ďakujem, predsednička ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme teraz jasne povedali, že potrebujeme veľa lepšie schvalovacie postupy ako doteraz. No a ja chcem len zdôrazniť, čo presne to znamená. Potrebujeme transparentnosť, otvorenosť a nezávislých vedcov, ktorí by mohli vykonávať kontroly, preverovať údaje. Co pracuje s ľuďmi, tak e, priemysel mi nemal mať možnosť zakrývať výsledky Nošia. Treba, aby všetci vedeli, že každý môže každému okamihu preveriť, či sú tu nejaké škody, alebo či nové produkty sú skutočným zlepšením. To znamená, že vždy, keď na trh sa dostanú nové produkty, že sa že treba vykonať kontroly. No, transparentnosť je veľmi dôležitá, no a ja dúfam, že komisár Dali a to aj podporí a zajistí, že nebude v centre pozornosti priemysel, ale pacient. Avšak, keď sa budú výsledky zakrývať a skreslovať, a to neplatí len pre prsné implantáty, ale je to veľa podvádzania. A to sa nemôže trestať len pokutami, ale a treba prísne tresty. A keď vôbec sa v priemysle skonštatuje a zistí, že chcú vytvoriť transparentnosť v súvislosti s dostupnými údajmi, tak je veľmi dôležité, a dá sa skonštatovať, že priemysel že všetky možnosti a tvrdia, že bránime pacientom, že bránime výskumu a vývoju. Takže no ja dúfam, že sa nám podarí vymaniť sa spod tohto plaku, aby sme zabránili praxi, ktorú nechceme a treba zaistiť, aby nemohli prísť Američania a povedať, že ich veci sú lepšie ako naše. Ďakujem pekne pani Jana Kudakis. Ďakujem pekne 6 mesiacov a po škandále PIP Európsky parlament konečne sa venuje tomuto prípadu a je zaražajúce a ťažké pochopiť, ako PIP hrá sa tretí najväčší výrobca, predajca implantátov nedržiava zákony počas 10 rokov. Takže je dôležité, aby sme sa poučili z takýchto udalostí, ale rovnako dôležité je, aby sme preverili všetky fakty predtým, než vyvodíme závery z toho, ako bude možno treba zmeniť systém na to, aby sme zabránili takýmto postupom. No a okrem toho, treba zdôrazniť, že škandál PIP neilustruje zlyhanie súčasného systému plnenia. Toto je, toto je trestný čin, kde výrobca na trhu umiestňoval nekvalitný výrobok. Aj keď uznesenie výboru obsahuje veľa pozitívnych opatrení, ktoré zlepšia regulačný rámec pre lekárske nástroje a zariadenia, tak tiež to žiada povolenie preto Uvidím na trh a duplikuje to len no, byrokratickú záťaž je to neproporcionálne. Napríklad odsek 22, ktorý predkladajú zelený, vyzýva na no, toxikologické hodnotenie všetkých no, lekárskych zariadení a nástrojov. Myslíme, e, že, myslíme si skutočne, že keď budeme preverovať toxicitu všetkého, od e, elastických obvezov až po až po implantáty. Nož a ja myslím, že dôležité potrebujeme systém, ktorý ochráni pacientov. No a naša skupina preto predložila pozmeňujúci návrh, aby sme dokázali nejak vyžehliť tú nekonzistentnosť. Grazie. Um, do you accept the blue... Ďakujem. Akceptujete modrú kartu? Nie. No. OK. Catch. Dobre, takže catch the eye. A teraz pani Matias, dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Je pravda, že už prešlo 6 mesiacov od vypuknutia škandálu s implantátmi PIP a najneuveriteľnejšie je, že počas celých rokov súkromná firma operovala na trhu a predávala silikónové implantáty, ktoré obsahovali látky, ktoré boli určené na, e, do stavebníctva tieto produkty boli predávané v 71 krajinách. E, dotklo sa to mnohých žien. E, predpokladá sa, že asi 500 tisíc žien je postihnutých. E, hovoríme o tom preto, že tam došlo k vážnym zlyhaniam. Vieme, že tu došlo k, ku kriminálnemu prípadu. Je to podvod, je to prípad pre súd, ale je to podvod, ktorý musí byť kontrolovaní e, súdmi. Je to takisto zlyhanie v oblasti zákonodarstva a to musíme riešiť my, pretože my sme zodpovední za túto oblasť. Počas desiatich rokov sme neidentifikovali e, to, čo kriminálnici identifikovali. To znamená, že je tu isté vákuum v oblasti kontroly, archívovania, registrov. Všetko, všetko zlyhalo. Dámy a páni, e, a táto firma zaviedla to, čo sme my nedokázali kontrolovať. Takže nejde tu len o nedostatok informácií, čo je veľmi dôležité, lebo sú dôležité informácie o všetkých aspektoch problematiky, ale je to poníženie tisícov žien a najmä tých, ktoré sa museli podrobiť testom, aby zistili, či majú dobré alebo zlé implantáty. Je to otázka, e, ktorá sa týka verejného zdravia. My tu nemôžeme byť laxní, my kontrolujeme toľko zbytočných vecí ako autentickosť E, náhradných dielov do automobilov. Nedávno sme o tom prijali smernicu a nevenujeme pozornosť tomu, čo je zásadné pre ľudský život. E, kontrola v tomto smere je dobrá správa, treba to robiť a treba aplikovať e, všetky podmienky, ktoré sú, a podmienky, ktoré sú v platnosti transparentne tak, aby sa všetky opatrenia, ktoré v, tomto, v tejto oblasti boli prijaté, sa aplikovali a štáty musia takisto prijať svoju mieru zodpovednosti. Ďakujem. Grazie, Rossi per... Ďakujem, kolegyňa Rossi, dve minúty. La discussione e la votazione della risoluzione cade in un momento particolare. Výsledok hlasovania o tomto uznesení prichádza vo vhodnom čase a keď to bude schválené, tak to môže viesť k revízii smernici o lekárskych e, prostriedkoch, pretože sa e, ukázalo, že tento systém nie je dostatočný. Ja chápem, že návrh revízie, ktorý predložila Komisia a komisár Dali ide v tomto smere. Chce dosiahnuť e, väčšiu mieru kontroly e, tých firiem, ktoré vyrábajú a predávajú lekárske prostriedky a pomôcky. My súhlasíme s tým, aby sme neboli príliš byrokratickí, pretože to potom bráni inovácii. My na celoeurópskej úrovni by sme mali konať prísne, efektívne a rýchlo ženy, ktoré sa podrobia implantácii, tak e, musia poznať riziká tohto aktu a musia mať takisto lekárske uistenia o tom, aby sa e, zabránilo pretrhnutiu týchto pomôcok. Preto je dôležité, aby bol napríklad zavedený register, ku ktorému by mali prístup ľudia, ktorí sa podrobili takej takémuto chirurgickému zásahu. A takisto treba prijať opatrenia v oblasti kontroly, napríklad nejaká karta, ktorá uznáva autentickosť týchto výrobkov a takisto aj oboznamovanie klientov s potenciálnymi rizikami. E, pacienti by mali takisto vedieť, aké typy kontrol by mali vykonávať. To je dôležité tak na úrovni celej EÚ, ako aj na úrovni členských štátov, ktoré by mali vynaložiť náležité úsilie v tom smere, aby sme zminimizovali možnosť výskytu takýchto vážnych prípadov. Ďakujem. Pani, pán Dali. Thank you very much, eh, madam. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení poslanci, vážené poslankyne, počas posledných 20 rokov regulačný systém pre medicínske nástroje zaručoval spolahlivé a bezpečné medicínske prístroje a pomôcky v Európe a upravoval aj produkty s krátkým životným cyklom. Je to takisto systém, ktorý je priateľský k malým a stredným podnikom a je nákladovo efektívny a takisto napomohol byť Európe vodcom v inováciách. Už mesiace pred prípadom PIP komisia pracovala na revízii smernice o medicínskych pomôckach, pretože sme sa domnievali, že je potrebné tu urobiť zlepšenia. Ten prípad PIP je naozaj otrasný. Je to prípad podvodu, ktorý bol neodhalený kvôli mm, slabým stránkam tej fázy post-market aby sme rýchlo zareagovali na obavy európskych e, pacientov. Identifikovali sme spolu s Európskym parlamentom radu opatrení, ktoré môžeme prijať okamžite na základe súčasnej legislatívy s členskými štátmi. A sem patria sprísnenie trhovej kontroly, aby sme zabezpečili bezpečnosť technológií a pomôcok. Ja som preto napísal ministrom zdravotnície všetkých členských štátov a požiadal o ich podporu. A v súčasnosti spoločne zavádzame tieto opatrenia do praxe. Pokiaľ ide o dlhodobý výhľad, prepracovaná e, legislatíva o medicínskych pomôckach zohľadní aj e, skúsenosti z tohto prípadu PIP. Komisia chce prijať návrh už po letnej prestávke. Urobili sme viacero zlepšení, aby sme posilnili tento systém a to privedie, pardon, prispieje k tomu, aby sme sa v budúcnosti vyhli prípadom, ako je prípad PIP. Chceme posilniť monitorovanie, fungovanie a vyberanie notifikovaných orgánov, tak aby to bolo v súlade s vysokými normami ktoré budú platiť pre celú EÚ. Chceme, aby príslušné orgány mali silnejšiu úlohu e, v, vo fáze pred uvedením na trh aj vo fáze po uvedení na trh. Systém musí čo najlepšie využiť obmedzený počet expertov, ktorí sú k dispozícii. Komisia teda chce zaviesť e, mechanizmus preskúmania e, vo fáze pred uvedením na trh na základe od prípadu k prípadu. Bude existovať teda výbor expertov členských, z členských štátov, ktorí budú kontrolovať e, pomôcky predtým, než prídu na trh a budú môcť notifikovať členské štáty v prípade potreby. Bude to mať následovné výhody. Notifikované orgány budú mať možnosť hodnotiť a aj vzhľadom na klinické dôkazy a takisto členské štáty budú informované o produktoch, ktoré prichádzajú na trh, tak aby členské štáty mohli cieľene kontrolovať tieto produkty na trhu. Tento mechanizmus bude mať tú výhodu, že sa využijú e, neveľké zdroje, ktoré máme k dispozícii pri kontrole pred uvedením na trh, ale takisto posilníme aj dohľad nad trhom. Chceme takisto zlepšiť vysledovateľnosť pre medicínske pomocky, napríklad tým, že bude existovať e, jednotný registračný systém a takisto aj identifikácia, identifikačný systém pomôcok. Urobili sme aj záťažový test tejto legislatívy aby sme identifikovali, aké nedostatky môže mať regulačný rámec a aby sme ich odstránili pri prepracovávaní tejto legislatíve. Výsledkom záťažového textu je to, že do návrhu komisie dáme ešte dodatočné opatrenia. A tieto opatrenia sa budú e, týkať ešte auditorských činností notifikovaných orgánov a takisto sa bude tam hovoriť aj o neohlásených návštevách výrobcov a takisto o rotácii auditorov. Informácie budú dostávať aj národné orgány, keď e, nejaký audit bude mať negatívne výsledky. Takisto sa budú zavádzať opatrenia, e, aby sa mohlo informovať o nedostatkoch, ktoré sa skonštatujú, e, a či ich skonštatujú pacienti alebo lekári. A budú sa poskytovať pacientom primerané informácie v, v prípadoch ako napríklad implantácia. Transparentnosť trhov by mala byť posilnená tým, že všetky zainteresované strany dostanú skutočné pravdivé informácie, nie iba o nákladoch, ale e, prínosoch systému, ale aj o dĺžke trvania a o následkoch, e, či už e, implantácie, vloženia implantátov, alebo aj o následkoch používania iných medicínskych pomôcok. Ja si myslím, že každý musí vedieť o prípadných následkoch používania určitých zdravotníckých pomôcok. Niektorí ľudia sa domnievajú, že keď sa podrobia nejakej operácii alebo lekárskému postupu, tak sa to končí e, vlastne týmto, týmto úkonom lekárským a že už ich nič nečaká do konca života, ale to nie je pravda. Sú to často opakované zákroky a toto si spotrebitelia a pacienti musia uvedomiť. A preto chceme, aby tieto informácie dostal každý pacient, ktorý sa podrobí akémukoľvek zákroku, ktorý súvisí s implantátmi. Pacienti um, budú mať zlepšenú informovanosť v súlade s novým návrhom. Vážení poslanci, vážené poslankyne, domnievam sa, že tieto opatrenia, ktoré pripravujeme a takisto opatrenia, ktoré vyplynuli zo záťažového testu, povedú k tomu, že ten systém bude posilnený a že bude podporovať inovácie a takisto, že zabezpečí, že iba bezpečné zdravotnícke pomôcky sa dostanú na európsky trh a že to bude prínos pre európskych občanov. Zaznamenal som si eh, pripomienky pani Avenkony a musím povedať, že všetky jej pripomienky sú vlastne v návrhu a budú v návrhu, ktorý predložíme hneď po letnej prestávke. Ďakujem. Eh, Ďakujem, pán komisár. A teraz dávam slovo pani Gardini za EPP. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán komisár. E, je tu niekoľko vecí, s ktorými plne súhlasím. Je naozaj hrozné to, čo sme prežili e, s údajmi o krajinách a e, ženách, ktorých sa táto problematika a tento problém dotkol. Tento škandál poukázal, a odhalil na to, že je nevyhnutné pozmeniť európske zákony, pokiaľ ide o lekárske pomôcky a zariadenia. Takisto e, sa ukázalo, že existujú mnohé nedostatky v tejto oblasti a za ten krátky čas, čo tu mám k dispozícii. Nechcem sa o tom veľmi rozširovať, ale myslím si, že by bolo potrebné urobiť všetko preto, aby sme dosiahli ten najlepší výsledok, aký môžeme poskytnúť obyvateľstvu ženám. Tento škandál, ktorý nás mnohému naučil, by mal byť akýmsi zdvihnutým prstom, e, ktorý by mal viesť k ďalšiemu kroku vpred E, komunikácia s pacientom, pán komisár, e, by malo byť niečo pozitívnym, ale hovorí sa tu o väčšnej mladosti, ale tieto informácie potom často vedú e, k milným predstavám, lebo všetko toto je spojené s istými rizikami. A keď hovoríme o estetickej chirurgii, mali by sme hovoriť aj o nebezpečenstvách, lebo E, to boli mladé, mladúčké dievčatá, ktoré sa podrobili takýmto operáciám. Vidím, pán komisár, a som presvedčená, že e, v tom krátkom čase, ktorý máme k dispozícii, urobíme všetko to, čo sme mali robiť už včera alebo predvčerom. Teraz SD dve minúty, vážená pani predsednička, pán komisár. Zažili sme škandál s mediátorom pred časom, teraz tu máme škandál s prsníkovými implantátmi, e, ktoré poukazujú na dysfunkciu e, zdravotnej bezpečnosti v Európe. Je to skutočne 14 rokov podvodov od roku 96 do roku 2010 beztrestne e, to predalo sa 500 tisíc protéz v celom svete, 8 tisíc implantátov. E, veľa prípadov, 40 e, prípadov rakoviny, ktoré sú dokázané. To sú šokujúce čísla. Ako je možné, že napriek tomu, že americký úrad pre lieky, pán komisár e, na to poukázal a napriek tomu, že došlo k množstvu sťažností voči týmto implantátom. Ako je možné, že európske agentúry si to nevšimli, že jednoducho si nevšimli takýto obrovský podrod? Mali by sme sa zamyslieť nad zlepšením európskeho systému kontroly lekárskych pomôcok, tak ako to už bolo e, vysvetlené. Musíme, pán komisár, dnes začať budovať nový systém, ktorý e, nám umožní vyhnúť sa škandálom, ale to musí byť nový systém. Na jeseň e, je ohlásená nová legislatíva a ja ako spolu autor tohto uznesenia som spokojný, ale pán komisár, Eh, musíme vziať do úvahy a musíte vziať do úvahy naše obavy, ktoré sú vyjadrené v tomto uznesení. Prečo robiť výnimky nepriateľné pre veľké množstvo členov parlamentu, ktorí sú tu prítomní? Prečo nevytvoriť eh, povolenie eh, a, a vlastne spôsob povolovania predtým, ako sa nejaký tovar dostane na trh? Eh, pán Dali, môžete mi vysvetliť, prečo zastávate tento postoj? Ďakujem pekne. A teraz za ALDE má slovo pani Bilbao na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som bola rada, keby sa revidovala európska legislatíva v oblasti implantátov. Myslím si, že my sme už eh, zažili krízu s implantátmi firmy PIP a máme na stole množstvo rôznych riešení a musíme riešiť viaceré otázky, ako napríklad treba zaviesť systém rýchleho varovania v Európe, takisto máme, potrebujeme lepšiu chemické postupy aj z hľadiska um, výberu protéz E, lepšie postupy a podobne. Taktiež e, predajcovia takýchto um, zariadení či prístrojov alebo materiálov by mali byť lepšie vzdelávaní, doteraz nemohli dostatočne poučení aj o otázkach kontroly a podobne. Ja by som chcela doplniť ešte nasledujúcu poznámku. V kríze ktorú máme v Európe. Je to veľmi, aj táto vec naďalej dôležitou témou pretože je veľmi dôležité, aby firmy, ktoré vyrábajú ta- produkty, také, ktoré vyrábajú takých firmy ako PIP, musia byť aj v časoch krízy predmetom prísnej kontroly ak by takáto kontrola bola e, od začiatku, tak by neboli takou úspešnou s firmou, alebo nemali taký úspešný zisk a nemuselo by také množstvo žien trpieť. Takže teraz je na Európskej komisii, aby čo najskôr zaviedla systém kontroly takýchto výrobkov v spolupráci s parlamentami a dúfam, že e, uznesenie bude prijaté a dúfam, že pán komisár to, čo ste slúbili. Ďakujem. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz budeme mať eh, spontánnu rozpravu pani McGuinness. Um, pani predsedajúca. Toto je veľmi dôležitá rozprava, ale tiež si myslím, že tu hovoríme o prípade tohto škandálu. Musíme uznať, že priemysel, európsky priemysel zdravotníckých pomôcok bol naozaj veľmi inovatívnym, takže ja vítam taký vyvážený prístup Európskej komisie k tomuto a myslím si, že s výnimkou odseku 7, pretože ten je trošku kvázi akoby prehnaný, alebo alebo vezme možnosť priemyslu byť inovatívnym. Takže ja si myslím, že dôležité je dosiahnuť e, vyváženosť toho, čo je dobré pre pacienta a zároveň zlepšiť e, kvalitu života tým, ktorí potrebujú e, zdravotnícke pomôcky. Ja by som sa chcela dotknúť ešte trochu inej témy aj v k tomu, čo povedali Penny McEwen. Myslím, že mali sme tu pred chvíľkou diskusiu o o zmrzačovaní ženských pohľavných orgánov a teraz tu hovoríme o um, silikonových implantátoch a často sú to mladé dievčatá, ktoré sa rozhodnú a vonkoncom nerozumejú alebo nechápu, aké sú toho dôsledky. Uh, a je to aj zaujímavé, že máme tieto dve rozpravy v jedno popoludne, ale mojou hlavnou pointou je, že sú tu ľudia, ktorí majú implantáty e, panvového klubu a, alebo koleného klubu a podobne a tí si um, um, užívajú dobrú kvalitu života. Takže e, nemali by sme s nejakým spôsobom zastaviť inovácie. Myslím si, že um, prstné implantáty si vyžadujú osam, inú diskusiu a to si sa týka spoločnosti a tlaku na mladé ženy. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole Regner. Ďakujem, teraz má slovo pani Regner. Herr Kommissar, ich möchte den Rahmen dieser Aussprache dafür nutzen. Pán komisár, tu je dôležité poukázať na to, na to nariadenie, ktoré sa prepracovalo. Vlastne dalo by sa povedať, že proces sa už blíži ku koncu. A tento prípad, o ktorom tu hovoríme, poukazuje na to, že toto nariadenie je nutné prepracovať. Hovorím to Brusel jednotke. Je tu o nariadenie o súdnu príslušnosť a o výkon e, súdnych rozhodnutí v občianských a obchodných veciach. V Rakúsku je to tak, že existuje minimálne 60 obetí chybných e, implantátov, ktorí sa márne snažili prostredníctvom organizácií na ochranu spotrebiteľov vo Viedni e, predložiť žalobu. Ale nepodarilo sa im to, lebo je tam určitý nedostatok v rámci nariadenia o príslušnosti. My teraz máme možnosť zlepšiť situáciu obetí. Ide o to, že ak tie organizácie, ktoré zastupujú spotrebiteľov, môžu využiť to výhodnejšie e, stanovisko súdu, teda súdnu príslušnosť. A tento príklad chybných prsníkových implantátov poukazujú na to, že ako je dôležité tá súdna príslušnosť a je nutné tieto veci prepracovať. Ďakujem pekne. A teraz má slovo ďalší rečník. Gracias, kolegas, eh, Ďakujem pekne. Hovoríme tu o škandále. Je to škandál, ktorý sa eh, týka chybných silikónových implantátov a musíme si uvedomiť, že je tu rizika, s ktorými sú konfrontovaní pacienti, teda pacienti podstúpili tieto rizika bez toho, aby o tom e, vedeli, nevedeli, akým spôsobom e, boli vyrobené, skonštruované tieto implantáty, to znamená, že musíme sa tu zaoberať tými ustanoveniami, musíme zabezpečiť vyšší, vyšší mieru monitoringu a dohľadu. Potrebujeme mať samozrejme aj viac informácií lebo si musíme uvedomiť, že viac ako 30 tisíc európskych žien má takéto implantáty, musíme na nich myslieť a musíme zabezpečiť to, aby tie, tí, ktorí predávajú takéto nebezpečné produkty, boli potrestaní. Tí, ktorí využívajú tieto implantáty, majú samozrejme právo na informácie a samozrejme majú právo aj na to, aby nemuseli podstupovať žiadne zbytočné riziko. Lebo tí, ktorí ktorým sa operujú tieto implantáty z, z zdravotných dôvodov, má im to zvýšiť kvalitu života. Ďakujem pekne. A teraz má slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Samozrejme, môžeme si položiť otázku, prečo verejné orgány nespravili nič. Ide o to, že obete by si mali uvedomiť, že je snaha im ponúknuť isté riešenie. Jednoducho, ten výbor, ktorý zriadili e, orgány zaoberajúce sa dohľadom nad zdravotníctvom, je nutné do určitej miery aj kritizovať a musíme si uvedomiť, že nie je vyriešená tá otázka, čo sa má stať s tým implantátmi, či sa majú vyňať. Takže je to škandál, e, je tu množstvo obetí a vlastne už 13. januára som položil otázku a ja som povedal, že tie príslušné ustanovenia, ktoré sa týkajú nariadenia, a ktoré sa týkajú predovšetkým podmienok pre e, také operácie, ktoré majú skvalitniť život, e, musia upraviť príslušným spôsobom. Takže, pán komisár, je to apel na vás, je dôležité zaoberať týmto nariadením. Chcem sa ešte raz pýtať, ako je to s produktami, ktoré sa využívajú v estetickej chirurgii. Ďakujem pekne. A Teraz má slovo ešte pani Kádenbach. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Chcela by som nadviazať na to, čo bolo povedané. Dnes hovoríme o medicínskych produktoch. Myslím si, že potrebujeme mať veľmi prísne kritéria pre povolovanie, potrebujeme mať prísne kontroly a musíme mať čo najviac informácií. Som presvedčená aj o tom, že skutočne iba eh, malý počet, malý podiel týchto eh, pesníkových implantátov sú využité pre medicínske účely, ale veľká väčšina je využitá skutočne iba v rámci estetickej chirurgie. Musíme si uvedomiť, že je to obrovský trh, ktorý sa rozvíja a moja otázka, ktorú chcem položiť, vlastne nadvezuje na to, čo povedal Linda McEwen. A chcem sa spýtať, že ako sa staviete k tomu, že množstvo Európaniek, a ide pre všetkým to, to o ženy, jednoducho majú taký narušený náhľad e, na seba a že si myslia, že prostredníctvom takýchto implantátov sa stanú z nich skutočne ženy. Musíme si uvedomiť, že približne 22 mladých ľudí a pre všetkým žien v Európe e, majú poruchy stravovania. To znamená, že veľkú úlohu tu zohrávajú média a reklama. Tam sa prezentujú častokrát e, mladí ľudia, plnohodnotné ženy, plnohodnotní muži. To znamená, že tento tento, to, čo sa prezentuje, je nutné na, napraviť. Ak ľudia si teda myslia, že iba chirurgickým zásahom sa zvýši ich kvalita, tak je to absolútne nesprávne. Dôležitá je zdravotnícka prevencia a preto aj tu sa musíme zamýšľať nad eh, možnosťami, ako obmedziť reklamu. Ďakujem veľmi pekne a teraz eh, pani Sinklerová. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Táto otázka vyplýva zo snahy francúzskych orgánov upravovať výrobný e, výrobné odvetvie. Je to prístup Francúzska, áno alebo nie. V roku 2010 vyslali Američania výzvu o e, problémoch francúzskych implantátoch. Francúzsko tomu neverovalo veľkú pozornosť tento rok francúzske orgány vydali správu o tejto situácii a preto vznikla aj potreba zakázať zdravotné prístroje. Francúzsko zaviedlo mnohé kontroly, ale mnohé tisícky žien ďalej trpia nedbalosťou Francúzsko. Francúzsko by malo e, platiť odškodné všetkým týmto obetiam e, a firmy, ktoré toto vyvolali, by mali byť otvorené kontrolám zdravotných špecialistov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo komisárovi Dalimu. Well, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. A chcem sa aj poďakovať vám všetkým za vyjadrenia k tejto veľmi dôležitej problematike. Všetci súhlasíme s tým, že zdravie pacienta je prvoradé pri našich úvahách o rôznych politikách. A toto je presne, čo robíme, keď trváme na tom, že musíme mať pružný systém, ktorý prichádza s inováciami čo najskôr k našim pacientom, pretože aj to je funkciou e, zdravia pacientov dokázať používať inovatívne výrobky v čo najskoršom čase a my v Európe e, dodávame inovácie o tri roky skôr než americkí partnery v svojom systéme. To je ten prínos pre pacientov, na ktorý nesmieme zabudnúť a nesmieme ho zavrhnúť. Preto som e, chcel povedať pánovi Paragňovi, že nebudem e, presadzovať pretrhovú autorizáciu, pretože si myslím, že ju nepotrebujeme. Nepotrebujeme ísť cestou pretrhového oprávnenia Máme systém v Európe, ktorý fungoval v minulosti. My presadzujeme tento systém a pracujeme na tom, aby fungoval ešte lepšie. Zaručujeme spôsobilosť všetkých orgánov zapojených do procesu autorizácie. A to je ten balík, ktorý navrhneme tomuto parlamentu a rade po letnej prestávke. A toto je, pán Tarabela, ten výsledok a moje stanovisko k tejto téme. Riešili sme to, študovali sme to, testovali sme, čo treba robiť vzhľadom na prípad PIP a prídeme aj s konkrétnymi návrhmi o niekoľko mesiacov, približne v septembri. Takže keď hovoríme o autorizácii, tak tu hovoríme o tom, že by sme si mali zachovať pružnosť, ktorú máme v Európe. Presadzujme a zaručujme, že nech je ktokoľvek zúčastnený na tomto procese, je na to spôsobili. Zvýšme zapojenie príslušných orgánov členských štátov do diania v ich krajinách v tomto procese. A mohli by sme mať aj celoeurópsku expertnú skupinu, ktorá bude zaručovať súlad v Európe E, pokiaľ ide o štandardnú úroveň autorizácie. Prípad PIP nie je otázka autorizácie. Prípad PIP vôbec nesúvisí s autorizáciou. Prípad PIP je podvod, ktorý sa mohol stať v akomkoľvek masívnom, mohutnom, silnom autorizačnom e, systéme. Prípad PIP je ukazovateľom slabých miest v našom, našich procesoch nevy, nie nevyhnutne v legislatíve, ale v jej spôsobe vykonávania. Ale budeme samozrejme posilňovať aj legislatívu a ide aj o zlyhania v trhovej kontrole po autorizácii. Niektorí z vás povedali, že príslušné orgány členských štátov jednoducho zanedbali určité kontroly E, zdravotníckých zariadení, prístrojov, ktoré sa používali v ich krajinách. A to je to nesprávne. Je to neuveriteľné, keď som si vypočul, a, že všetky audity, ktoré vykonali notifikačné orgány vo firmách, boli predtým oznámené dva mesiace vopred. To je neuveriteľné, že sa to deje. A oni tvrdili, že takto to vyžaduje náš právny postup. A nie je to ale tak. Ja som aj ministrovi napísal, že to nie je tak v legislatíve. Neoznámené audity sa, e, z, sú aj dnes v našej legislatíve a malo by sa zabezpečiť aj v členských štátoch, že sa vykonávajú aj takéto kontroly. Nemusíme čakať dva roky, kým e, sa skončí legislatívny proces, ktorý čo skoro začneme. My presadzujeme transparentnosť nielen v oblasti informácií, ktorý, do, ktoré dostáva každý, kto rozhoduje o nejakých postupoch. Presadzujeme aj e, transparentnosť v systémoch ostražitosti, aby všetky chyby a zlyhania v zdravotníctve boli naspäť hlasené a vytvoríme databázu, v ktorej budú všetky tieto informácie, tak aby sme mohli naozaj prijať príslušné kroky. A vysledovateľnosť e, zdravotných zariadení pomôcok, ktoré navrhu, ktorú navrhujeme, pretože aj to je dôležitý aspekt, vysledovateľnosť všetkých takýchto e, zariadení, najmä tých rizikových, bude súčasťou návrhu. Preto e, v tejto oblasti držíme naše slovo, a v septembri prídeme s veľmi silným návrhom, ktorý drasticky zlepší našu bezpečnosť, ako e, bez toho, aby to bola e, prehnaná reakcia na nejakú jednotlivú udalosť. Budeme sa snažiť nájsť spôsob, ako e, odovzdať posolstvo, že naozaj robíme niečo tam, kde sa to má robiť a nie tam, kde sa to nemá robiť. Prípad PIP sa netýkal autorizácie, ale zlyhania trhovej kontroly. A tam, kolegovia, musíme naozaj pridať a zabezpečiť, že budeme mať robustnú trhovú kontrolu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Dostali sme návrh na uznesenie, končím rokovanie, hlasovať sa bude zajtra o 12.00. Ďalšie